Madame la Présidente, Bonjour à tous. Dobrý deň všetkým. Lepšie povedané iba niektorým, ktorí sú prítomní. Otváram zasadnutie. A pokiaľ ide o program schôdzené, preto máme ústnú otázku na komisiu, pokiaľ ide o Európske podnikateľské strediska v Ázii a odovzdávam slovo e, tomu, kto ju položil, čiže pán Morera, máte 5 minút. Uh